zdaňovať eh, uhlíkové emisie. No a zároveň je dôležité, aby sme eh, účinnejšie zdaňovali eh, uhlík na, na hraniciach. To by bola zaujímavá otázka pre rozpočet. Takže v tomto smere nemôžeme sklamať našich občanov, nemôžeme ďalej zraňovať eh, najzraniteľnejších farmárov regiónov, ktorí prispievajú eh, k rastu, ktorí tvoria tento rast a je dôležité, aby sme tento rast podporovali v súlade s princípmi udržateľného životného prostredia. To je povinnosť rada. Ak to, rady. Ak to rada nedodrží, my odmietneme ich návrh. Ďakujem pekne. Ďalej na minútu a pol pani Guardia Tabal Rubial. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Je pravda, že už dva roky hovoríme o viacročnom finančnom rámci a teraz, keď príde moment pravdy, tak to nie je veľmi dobré. Ehm, ani pán Mišal dokonca neprišiel, ani nie je ochotný počúvať tento parlament. Nezačína to dobré aj preto, lebo ehm, to, čo počúvame z rady, nie je veľmi pozitívne ale tieto diskusie, ak budú postavené na to, že kto má platiť, no tak si rovno povedzme, že ten, kto e, má šetriť, je rada a ten, kto má prepracovať svoj návrh, je rada, lebo my zamietneme takýto návrh. Ehm, otázka je, aké politiky budeme robiť na európskej úrovni a ako ich budeme financovať. Je tu naozaj veľa rôznych motivov, prečo potrebujeme robiť politiky na európskej úrovni. Pretože tu sú výsledky urobené lepšie. Jednoducho na európskej úrovni dokážeme viac ako na národnej úrovni. Európa je účinnejšia, znižuje nerovnosti, Európa je solidárnejšia, alebo sú mnohé opatrenia, ktoré vieme robiť len na Únii Európe a pretože Európa je jediným riešením. V každých z týchto prípadoch získame všetci, celá Európa a preto naozaj nerozumiem, prečo diskusie na pôde rady sú stále postavené na falošných premisách. Takže v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme túto diskusiu eh, účinnejšie dokončili a v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme eh, uzavreli celú diskusiu a tam mám jeden príklad, ekologický dohovor. Ako ho chcete financovať? Pretože ak niektorí z vás si myslia, že tranzícia k uhlíkovo-neutrálnemu hospodárstvu sa urobí bez toho, aby sme podporili našich polnospodárov, bez toho, aby sme podporili naše firmy, bez toho, aby sme podporili naše regióny, našich pracujúcich, no tak potom mať skutočne veľký problém. A poviem vám len jednu vec. Ak nebudeme mať rozumný rozpočet, tak alternatívou je politická irrelevancia, ekonomická irrelevancia a rozpad európskeho projektu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne na minútu a pol. Pán Körner, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážené kolegyne a kolegovia. Väčšina e, tu hovoríme o, e, e, hovoríme o veľkom rozpočte, o, ale hovoríme o lepšom rozpočte. Ide o to, aby sme si stanovali prioritu pre tie náklady, ktoré alebo rozpočtové položky, ktoré, ktoré predstavujú priority hodnú od Európy. My eh, dúfame, že môžeme eh, investovať do inovácií a do digitalizácie, aby sme mali eh, lepšie, lepšiu zamestnanosť v Európe, aby sme poskytli lepšie pracovné miesto. No, my hovoríme z o boji s terorizmom. Kto, ako môže byť Europol a Eurojust dobre financovaní, aby bojovali s terorizmom, keď im krátime rozpočet. E, takisto, čo sa týka ďalšieho vzdelávania, vzdelávania našich študentov, musíme ich podporiť tak, aby Európa aj na tomto mieste zrastala. Musíme si povedať, že pokiaľ e, budeme e, robiť zmysloplné výlohy na Európskej únie, musia členské štáty porozmýšľať, Eh, o tom, kde sa dá eh, trošku, eh, kde sa dá trošku ušetriť. O tom by sme mali diskutovať. Samozrejme, nie je, potreb, nie je možné, aby sme v Európe poskytovali rab, rabat na právnu štátnosť. Určite nie. Musíme, nemôžeme podporovať štáty, ktoré šlápu po európskych právach a hodnotách musí, e, pokiaľ sa, pokiaľ sa objektívne zistí, e, že e, niektorý, niektorý štát nie, nie, nie je objektívny alebo nenásleduje jednotlivé hodnoty, tak, ich nemôžeme, tak ho nemôžeme podporiť. Pán Vilimský. Áno, celí európsky eurofanatici, ktorí ešte stále uh, Eh, chcú vynakladať viac a viac miliónov pre Európsku úniu. Musím im povedať, toto nie je predsa správna reakcia. Potom, ako nám, nás opustila veľká krajina, a eh, nemôžeme vyžadovať ešte viacej peňazí. Musíme sa eh, k tomu, k tomu prispôsobiť. A teraz odpovedať na otázku, či chceme viac kompetencií eh, presunúť do Bruselu alebo eh, chceme mať viac kompetencií smerom eh, k členským štátom. My si mm, toto, túto otázku sme si nezodpovedali už v roku 2016 a to bola strašné, keď sme sa dozvedeli výsledok referenda o Brexite. Dodnes na to riadne nereagujeme. Bola to skutočne mm, taká sekunda zľaknutia pred 4 e, rokmi e, a teraz otvárame diskusiu znova. E, my si chceme teraz robiť rozpočet do roku 2022. Mm, to znamená, že pýtať si viac peňazí je absolútne bezpredmetné a v Lisabonskej je zmluve napríklad eh, mala byť zredukovaná komisia o tretinu. Toto všetko sme eh, mali urobiť menej komisárov, by znamenalo menej smerníc, menej binokracie a menej nákladov. Ja ako zástupca netoplácu eh, nie som ochotný poskytovať tejto Európskej únii ešte viac peňazí. Ďakujem. Eh, pán Konvon. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka, vážené kolegyne a kolegovia. Eh, táto diskusia sa týka našej budúcnosti a samozrejme ide tiež o občianky a občanov. Preto je potrebné, aby sme o tom hovorili jednoducho, aby sa za posledných 16 rokov e, sa vychádzalo z rozpočtu, ktorý e, mala vlastne podchytiť klimatickú zmenu. Preto mal byť taký útočnejší. Potrebujeme taký globálny rozpočet, minimálne 1,3 e, percenta z HDP je, je potrebných na to, aby sa mohol úspešne podchytiť ten vývoj v rámci ekonomických zmien ekologických zmien. Ehm, eh, je potrebné tento boj zvyťaziť, to vieme, ale potrebujeme aj sociálnu spravodlivosť eh, na, eh, pri ekonomickom, ekonomickej zmene, potrebujeme nové danie na CO2, na emisie a na finančné transakcie. Potom potrebujeme samozrejme Eh, aby sa z toho istá časť dostala do pokladníc členských štátov a ten zvyšok pôjde do Európskej únie. To mi bolo dobré, pretože eh, a musíme si povedať, že my sme eh, opustili my sme opustili tento moment bet vēlās redzēt federālu Eiropas attīstību, tad jāatgādina, ka tas nestrādās. ASV federālu. My sme uh, E, my chceme e, samozrejme e, pripomenúť to, že v Európe je rozpočet úplne iný. Čo sa týka týchto diskusí, tu je určité porovnanie medzi koheziami a starými rozpočtami, ale keď si porovnáme, ako sa financuje vojenský priemysel, militaristický priemysel, tak um, si musíme povedať, že uh, sa tu, sú tu určité percenta, ktoré by sme mohli um, navýšiť. Ambiciózny rozpočet by mal financovať koheziu a keď si povie, teraz, keď sa dozvieme, že uh, sa aby, aby, že by uh, mali um, niektoré E, e, niektoré e, programy o 25 menej, tak ten rozvoj vidieckého, vidieckého prostredia nebude pokračovať a obyvateľia ho opustia. Pán Gušmao, jednu minútu. Ďakujem vám pekne, pani predsednička. Yes. E e eh, takže čo sa týka eh, krátenia eh, kohéznej agrárnej politiky, tu chcete vlastne mierne oklamať občanov cez Green Deal a to, čo tu je, to sú návrhy na krátenie politiky, ktorá by mala byť veľmi dôležitá a, a vlastne e, sa e, peniaze potom počítajú dvakrát. Áno, samozrejme, my chceme niečo urobiť. Áno, chceme e, utlmiť fosilné zdroje energií. Áno, sú tu peniaze v Európe napríklad, ale ktoré sa používajú pre nemecký, nemecký a francúzsky zbrojársky priemysel. Eh, samozrejme, čo sa týka komisie a rady, títo nie sú ochotní poskytnúť prostriedky tam, kde je to dôležité, čo sa týka sociálnych vecí. Tam to ale nechcú, tam nechcú investovať. Ďakujem. Pán Džinčo. Ďakujem, pani predsednička. Na začiatok eh, by som chcel vyjadriť svoje obavy. Som naozaj veľmi rád, že môžeme vidieť, vidieť eh, priority komisie. je dôležité, aby sme posilnili európsku solidaritu prostredníctvom sociálneho piliera. Bolo by naozaj katastrofálny signál, ktorý by sme vyslali, ak by schválenie rozpočtu bolo omeškané, prípadne ak by sme nemali dostatok prostriedkov preto, aby sme dokázali pokryť implementáciu jednotlivých cieľov. Pani von der Leyen povedala, že je naozaj mimoriadne dôležité, aby sme zabezpečili rovnováhu medzi starými a novými prioritami. Ale v rámci nových cieľov, o ktorých hovoríme, najmä tie nové ciele, ktoré majú zlepšiť európsku pozíciu v globálnom hospodárskom prostredí. Tie dokážeme dosiahnuť len vtedy, ak staré ciele kohézie budú dokončené. Európa nemôže fungovať bez, bez vyriešenia ekonomických a štruktúrálnych rozdielov. Tie musia byť eliminované alebo znížené. Nemôžeme sa odvážne pozerať do budúcnosti, ak e, sociálne mzdy a mzdové mzdy, mzdové rozdiely budú existovať e, medzi členskými štátmi. Tá teda sociálne a mzdové rozdiely budú ďalej existovať medzi členskými štátmi. Preto potrebujeme posilňovať kohezný nástroj a bojovať proti korupcii korupcii. Ďakujem pekne, pán Murešan, na 1,5 minúty. Ďakujem vám pekne za slovo, pani predsednička. Kolegovia, osoba, ktorá pripravuje rozpočet na ďalšie 7 rokov, je predseda Európskej rady pán Charles Michel. On musí byť v parlamente. Ak, ak, ak nemá mandát, ak nám nemá čo povedať, tak by nám mal prísť minimálne si to vypočuť, čo hovoríme. Prečo? Pretože posledné slovo k európskemu rozpočtu na 7 rokov bude mať Európsky parlament. A my naše schválenie... A ak budú podporiť naše priority. Aké sú naše priority? Kohézia, polnohospodárstvo, ktoré musia byť adekvátne financované a sú naďalej dôležité v celej Európe. Po druhé, financovanie európskych priorít v súlade s politickými ambíciami komisie. Komisia e, žiada podporu v oblasti financovania a priorit zameraných na budúcnosti. A dovolte mi povedať, čo sa stalo s rozpočtom na výskum. Rada hovorí, že výskum je dôležitý. Čo robí? Rada zníži ho 500 miliónov eur. Parlament povie, že výskum je dôležitý, ale zvýšime eh, rozpočet o 700 miliónov eur. Takže musíme dať peniaze tam, kde sú naše priority a nemôžeme eh, teraz otáčať farmárov proti študentom Erasmu a nemôžeme otáčať výskumníkov proti bezpečnosti Európy. A buďme k sebe úprimní. Pozícia Európskeho parlamentu je jediná pozícia, ktorá nám umožňuje nájsť adekvátne financovanie toho, na čo sme sa dohodli. Je to jediná pozícia, ktorá umožní komisiu von der Leyenovej, aby implementovala svoj program. Milí kolegovia, parlament môže byť zahrnutý do rokovaní ľudí ešte predtým, ako bude rada 20. februára, alebo odmietneme dohodu na rade a budeme zahrnutí až potom. Ale radšej by sme boli zahrnutí vopred. A dovolte mi povedať veľmi jednoznačne, že ak si máme vyberať medzi meškaním 2 mesiace a zlým rozpočtom na úniu na ďalšie 7 rokov, tak vyberieme si to, aby sme odmietli zlý návrh, kompromis, e, kompromisný návrh rady a radšej meška 2 mesiace. Ale sme pripravení rokovať, my sme pripravení od e, novembra 2018 a rada prestante to ďalej zdržovať. Ďakujem pekne. Ďalej pani Gualmini na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Je naozaj eh, lepšie eh, konečne využiť túto poslednú možnosť, ktorú máme na to, aby sme zmenili Európu pre budúcich 7 rokov a aby sme zároveň šokovali našich európskych občanov. Naozaj musíme ich šokovať. Musíme šokovať každého jednoho človeka v Európskej únii pretože musíme zvýšiť celkový objem dostupných zdrojov a neklesnúť na 1,3 GNI, tak aby sa naše e, sluby splnili. No, ekologický dohovor, dodatočné benefity v ekonomickej a sociálnej oblasti a zabezpečenie 6 e, miliard, ktoré nikto nesmie zobrať deťom, čo sú ich základné práva, potraviny, zdravie vzdelávanie a takisto tradičné mainstreamové európske programy, ktoré musia byť ďalej financované tiež, e, pretože nemôžeme naďalej e, podporovať e, vojnu medzi tradičnými polnohospodárskymi politikami, Erasmom, výskumom a tak ďalej. A takisto, čo sa týka príjmovej stránky. Prosím, rozmýšľajme nad digitálnou daňou a spoločným konsolidovaným základom dane pre právnické osoby na tejto strane hemicyklu sme presvedčení, že potrebujeme mať viac Európy a nie menej. Sme presvedčení, že potrebujeme viac verejných investícií a nemôžeme ďalej len škrtať a škrtať a, a, a šnurovať dole výdavky. Sme presvedčení, že môže mať dobrú spoločnosť pre všetkých a nielen pre niekoľkých. Takže Európska rada musí počúvať náš hlas. Ďakujem pekne. Madam Armo, for one minute, please. Uh, pani Armo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Teraz budeme hovoriť o otázkach kohezného fondu a aspektoch kohézie. V prvom rade je to otázka kvantity týchto fondov. Tu si musíme uvedomiť, že z krajiny ako je Rumunsko, tak táto táto suma 60, miliónov, 60 eur je 36 eur je to, čo prispievame. Takže treba si uvedomiť, že ten skutočný hrubý príspevok alebo skutočný deficit medzi tým, čo dávame a tým, čo platíme, nie je až taký výrazný. Na druhej strane si treba uvedomiť, že musíme významným spôsobom zvýšiť tieto prostriedky, lebo e, členské štáty ich kofinancujú, takže významným spôsobom doplňajú tieto zdroje. Ďalej je to otázka dĺžka predkladania žiadosti o platbu. A momentálne je to, sú to 3 roky. Ak by sme to ale znížili na 2 roky, tak práve v tomto kontexte dochádza k meškaniam, ktoré vidíme aj v aktuálnom rozpočte. Tam potom dochádza k negatívnemu dopadu na absorpčnú schopnosť členských krajín čerpať tieto fondy. Ďakujem pekne, pán Borkia, na minútu každých 7 rokov absolvujeme túto, tento tanec kde sa boj, kde s navzájom bojujú realisti a, sni, a, a, a, a, a idealisti a snažíme sa dosiahnuť čo najambicioznejší rozpočet. Ale práve v tomto čase treba podporiť realizmus. A bohužiaľ dnes som počul málo realizmu, málo reality, e, ktorá by obmedzila alebo redukovala naše e, očakávania, aby sme si uvedomili, že musíme e, bojovať proti dlhému zoznamu žiadostí a problémov, ktoré sú pred nami ale kto má zodpovednosť za správu verejných zdrojov? Tí prví musia eh, brať do úvahy tieto potreby a naozaj by sme si mohli uvedomiť v týchto laviciach, aké sú základné priority, aké sú základné možnosti eh, zodpovedného rozpočtovania. Je to otázka podpory eh, všetkých oblastí od polnospodárstva až po vedia výskum, ale akým spôsobom zabezpečiť to, že budeme napríklad financovať aj SVČ, ktoré vlastne sekunduje činnosť národných ambasád, alebo mali by sme ukončiť prispievanie prostriedkom, prostriedkom prostriedkov Tureckom, Turecku, lebo my nie sme bankomat pre tureckú vládu. Takže to sú dôležité úsporné opatrenia, ktoré môžeme podporiť. Pán Eichhout, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená eh, pani predsednička a predsedníctvo. Nemyslíte si, že je naozaj eh, deň eh, lovných psov, lebo máte tu tých, ktorí vypustia rôznych psov a každý chce niečo iné. Jedni chcú bojovať za polnohospodárstvo, ďalší chcú bojovať za vedu výskumu, ďalší sú za kohéziu. Ale kde je skutočná diskusia o tom, že pripravujeme našu ekonomiku na ekologický dohovor? Kde bojujeme za právny štát? Kde je táto diskusia? A ja vyzývam všetky tie krajiny, ktoré budú mať veľké ústa, plné ústa modernizácie potom. Ja, ja chcem vyzvať Fínsko, Švédsko, Dánsko, Nemecko, Holandsko, Rakúsko, ak vy chcete modernizáciu, ak vy chcete nové hospodárstvo, ak vy chcete mať právny štát, nemôžete toto zobchodovať za nejaké drobné, za nejaké haliere, za nejaké e, body, percentuálne body. To sú základné hodnoty budúcnosti. To nie je o 0,1% viac alebo menej. Toto je to, čo by naši e, britskí e, priatelia povedali, že šetríme tam, kde nemáme. Ďakujem pekne, pán Šonza, na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pán, kom, pani komisárka. Pán komisár, my si myslíme, že financovanie spoločných, e, takých spoločným, e, spoločnom rámci do 2027 je potrebné by dokonca rozšíriť do od 2000, 2000 e, tak ako bolo robené 2014-2020 ehm, spoločné rozpočty Ehm, musia pokračovať. Ehm, je, sú tu turbulentné situácie, tu potrebujeme podporu. Okrem toho eh, je tu Brexit. Všetky členské štáty sú potre- eh, povinné vkládať eh, svoje prostriedky na, zák- na základe tých istých princípov. Štruktúra výdavkov sa predsa nemôže premietnúť do nadmerného zaťaženia členských štátov pretože e, niektoré členské štáty nemôžu e, platiť, ja neviem, 77% HDP rozvinuté krajiny a ostatné menej rozvinuté 85%. Nie, nemôžeme predsa e, robiť, podporovať politiky na úkor iných politík. To sa nedá. Ďakujem. Pani Björk. Ďakujem pekne. Uh, ďakujem komisii a všetkým mojim predrečníkom, e, ktorí e, e, povedali, že my v Európskej únie sme toho názoru, že, um, nech, že ne, my nechceme teda ponechať tento rozpočet. My to musíme reálne zreformovať. My nemôžeme pokračovať v tom, čo sa doteraz robilo. Samozrejme sme proti klimatickým zmenám, chceme s nimi bojovať, ale uh, jednotlivé, tie jednotlivé prostriedky rozpočtu sú potrebné aj v iných krajinách. Samozrejme, my predsa nemôžeme podporovať a investovať do e, priemyslu a technológií, ktoré sú e, nepriateľné práve v e, pohľade na klimatické zmeny. My nechceme eh, financovať Erdoganovú hraničnú, pohraničnú policiu a takisto nechceme financovať eh, zbrojný priemysel. My chceme koniec militarizácie. Chceme, aby sme mali európske štáty eh, členské štáty. My nechceme mať v Európe žiadne štáty, ktoré by nedodržiavali pravidlá, ktorými my žijeme. Ďakujem veľmi pekne. Jedna minúta. Pán Komini Olivieres. Mm, áno, my chceme mať lepší rozpočet, my chceme mať lepšiu komisie, my chceme, komisiu, my chceme mať vyššiu mieru demokratické legitimity, ale vidíme, že niekedy nie sme e, v stave e, prepožičať komisii e, a legitimitu tento rozpočet eh, na mne eh, mám predsa neposkytne eh, možnosť mať, možnosť mať vyrovnaný rozpočet. Katalánsko je takisto čistým prispievateľom, čo sa týka rozpočtu 21-27. My chceme podporovať výskum a inovácie. Je to skutočne hladcí motor, podmienenosť demokracie. My chceme bojovať so sociálnymi nerovnosťami s klimatickými zmenami, kedy budeme mať odvahu vybudovať skutočný systém vlastných zdrojov, uhlíková daň, digitálna daň, daň z finančných transakcií. Toto by malo všetko slúžiť európskym občanom, eh, demokratická legitimita, pluralistická demokracia. Toto sú skutočné hodnoty, eh, z ktorých musíme vychádzať a my tu nemôžeme eh, zľaviť pani Holmajer na jednu minútu. Vážené kolegyne a kolegovia, E, ten spôsob, ako momentálne zaobchádza rada s viacročným finančným rámcom, sa mi zdá byť problematický trochu kohezie, trochu polnospodárstva, žiadna, žiadne ambície vedu a výskum, najlepšie s žiadnym Erasmom 1,0 je maximum, čo možno viac, čo možno najviac programov a všetky podfinancované. Toto je moto, ale toto mi nestačí. Toto nie je pre mňa e, vhodné. My, musíme, my sa tomu musíme venovať podľa jednotlivých úloh. Čo znamená, že musíme viac investovať do vedy a výskumu. My musíme takisto kohezných e, projekty priviesť k tomu, aby sa viac investovalo práve do vedy a výskumu, pretože pokiaľ my neinvestujeme sám, tak môžeme si veľmi trizvo povedať, že nebudeme e, v budúcnosti byť konkurencieschopné voči Číne, voči Spojeným štátom a potom takisto nebudeme môcť e, plniť naše úlohy. My musíme skutočne mať e, pohľad, ktorý bude, sa na to, bude na to nahliadať cez prízmu úloh. My chceme financovať programy tak, aby boli opatrné dané e, príslušnými kompetenciami. Keď chcete teda platiť menej, tak nám, nech nám rada povie, že ktoré úlohy sa vyčiarknú, ktorú agentúru už nechce mať, ktoré úlohy už nebudú Euró- e, z Európskej únie forcirované, ale mať viacej výsledkov, ale násle- mať viacej úloh, mať viacej kompetencie, ale znižovať financovanie, to sa nedá. My e, predsa nemôžeme bojovať s klimatickými zmenami, pokiaľ nebudeme investovať viac do vedy a výskumu. A e, ekonomika nám nepomôže vyriešiť všetko. Ja vás všetkých, e, všetky členské štáty chcem poprosiť, aby ste si zložili svoje, e, štátne, svoje národno-štátne okuliare, aby ste sa na to pozreli ako veľký celok. Pán Andrejo na 3 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Máme stále menšie rozpočty, stále väčšie očakávania, stále väčšie sklamania, stále menej Európy. To je situácia, v ktorej sa nachádzame. Bolo by treba viac Európy, viac efektívnosti, viac súdržnosti a zlepšovanie každodenného života európskych občanov. Ale aby sme mali viac Európy, musíme do nej investovať. Musím však konštatovať, že sa deje pravý opak Európska ekologická dohoda, mechanizmus pre spravodlivú transformáciu. My máme také veľké očakávania od tohoto, napríklad politika kohézie, spoločná polnospodárska politika, ktorá potrebuje reformu, pretože máme tu zohrievanie planéty a to je problém. A e, zelená dohoda musí byť príležitosťou pre zásadnú zmenu ekonomického modelu. Za takýchto podmienok je rozhodujúce, aby sme zapojili program vlastných zdrojov do ekologickej dohody. Európa musí mať prostriedky na reformu. Napriek e, podpory komisie nie je rada na výške tých úloh, ktoré sú vo všeobecnom záujme často sú žiaľ Bohu podradené nejakým konkrétnym špecifickým záujmom. Apelujem na predsedníctvo rady, aby nerobila len kozmetické zmeny a malé drobné opatrenia, kozmetické opatrenia, ktoré neriešia veľké problémy. Musíme naozaj plniť európske ambície a konkrétnu reformu, aby sme mali dosť prostriedkov. A to znamená, že musíme mať taký VFR a rozpočet, ktorý zodpoveda týmto ambíciám Takže prosím predsedníctvo rady, aby sa prestalo hrať na malom piesočku a aby plnilo legitímne očakávanie európskych občanov. Situácia je naliehavá a už je to nepriateľné takto ďalej pokračovať. Dokonca by to bolo nezodpovedné v dnešnej dobe. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz jedna minúta, pán Knotek. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcem konštatovať, že návrhy doteraz predložené nezodpovedajú predstavám veľkej časti občanov. A to sa musí zmeniť. 17 krajín EÚ je v skupine, ktorá, ktorá presadzuje zachovanie E, e, financovanie politiky súdržnosti a SPP. Nesúhlasíme s tým, aby menej rozvinuté krajiny dostali v budúcnosti menej finančných prostriedkov než teraz. Taktiež je nepriateľné, aby investície do kohezie infraštruktúry a poľnohospodárstva klesali a zároveň ústredné programy boli e, e, zásadne navyšované. Je dôležité, aby si členské štáty mohli vo veľkej miere rozhodovať o tom, na čo peniaze použijú. Európska komisia musí viac počúvať potreby českých, členských štátov a nemala by určovať ich priority. 17 štátov EÚ chce súdržnosť, investície a vrátanie investícií do základnej infraštruktúry. Na to nesmieme zabúdať a prehliadať to. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Kus, minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, dámy a páni. Mikro... Pani predsednička, dámy a páni, troška sa čudujem nad tým tónom debaty, lebo téma je vlastne príprava na e, rokovanie Európskeho samitu 20. februára v FR. A čo tu my robíme? My škodíme alebo odporujeme tomu rozhodujúcemu, to je rada, za to, že tu pán Mišel nie je. Neviem, či to zodpoveda alebo je potrebné, ale myslím si, že by sme sa mali vrátiť tomu, čo naozaj chceme. A to, čo naozaj chceme, je, aby sme my mali že máme len obmedzený rámec, e, obmedzené prostriedky, ktoré musíme využiť a prestaňme e, sa naháňať za holubom na streche, uspokojme sa s vrabcom v hrsti a nechajme teraz radu rozhodnúť, čo sa stane, či 1,7 alebo 1,11 to naozaj stačí. Teraz pani de Suter. Ďakujem, pani predsednička najbližších 7 rokov bude rozhodujúcich. Určia, ako budú žiť naše deti na tejto planete. Naše spoločnosti musia prejsť digitálnou ekologickou transformáciou sociálne spravodlivým spôsobom a na to potrebujeme prostriedky. Európsky rozpočet je viac ako členský poplatok. Je to obraz našich politických ambícií. Preto masívne podporovanie investícií je to, čo potrebujeme. Musíme zvýšiť e, naše prostriedky, napríklad vlastnými zdrojmi za znečisťovanie z plastov, uhlíkové znečisťovanie e, z benzína, z veľkých firiem, pretože ak nenájdeme ďalšie peniaze na realizáciu cieľov ekologickej dohody, občania to budú cedieť, uvidia menej infraštruktúrnych projektov, menej príležitostí na preškolenia po strate miesta v svojich regiónoch a chceme, aby naši občania verili európskemu projektu, musí by to byť vidieť aj na našom rozpočte. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Epping, minúta. Ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca. Viacročný rozpočet, ako vidíme, má problémy. E, Briti odchádzajú a vidíme, že rozpočet má narasť. Od roku 2010 je Holandsko najväčším prácom per capita a teraz chceme tieto na, e, tieto príspevky ešte zvýšiť o desiatky percent. To je hrozné. Znamená to 600 eur na domácnosť v Holandsku za rok. To je nezaplatiteľné. Ide o tých 13 miliard. A kde sú ďalšie politické strany, ktoré by chránili holandských občanov? Pozerám sa tu dokola, nevidím tu predstaviteľov iných holandských strán. Dám si aj brýle a nevidím vás. Vidím tu jedno, ale vy ste tam sama a sedíte tam ako puding, takže ako džem na polici. Takže ja chcem povedať pánovi premiérovi Rutemu, využij veto, ukáž odvahu, tak ako Rakúsko, povedzte raz nie, a splachnite tento rozpočet v záchode, dole záchodom. Ďakujem. Pán Ferrera, minúta. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár. Na stole Európskej rady je návrh rozpočtu a e, ne, tu sa musia riešiť aj problémy netoplácov. E, čas im nahráva. Máme už menej prostriedkov na koheziu. Ak to bude takto pokračovať, bude mnoho krajín v lepšom postavení uprednostňovaných a to je nepriateľné a je to neopajiteľné. A teraz máme novú hru Musíme mať primeraný vklad do rozpočtu, aby sme nevytvárali väčšiu nerovnosť a musíme pripomínať aj to, že politika súdržnosti vôbec nestačí na to, aby vyriešila všetky nerovnosti. A keď teraz kritizujeme tie nové úlohy v rozpočte a to, že najbohatšie krajiny hľadajú nové peniaze. Krajiny súdržnosti musia teraz pochopiť, že tu ide o dôstojnosť, o vlastnú suverenitu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Sinčič, minúta pani predsednička van der Leyen hovorila o financovaní finančných politikách a nedokázala povedať, ako, bude ako je financovaný v Chorvátsku systém spracovania odpadu. My sme museli vybudovať 11 pracovisk na ich znehodnotenie, ktoré sú už postavené, ale výsledkom bolo zvýšenie nákladov a znečistenia. Prečo takéto zlyhania pokračujú? Poprvé sú to, je to spoločná politika. Porovnajme Nemecko a Chorvátsko. My máme veľké rozdiely v príjmoch, my si nedokážeme zaplatiť to, čo platí Nemecko, ani to nemusíme. Máme aj vlastné osobitosti, áno, všade je korupcia. My nerecyklujeme nič, všetko je mimo proporcie, len aby viacej zarábali klienti chorvátskeho establishmentu a konečný účet zaplatia občania. Takto žije obyvateľstvo, lebo sú tu vysoké faktúry a nič iné. Ďalším rečníkom je pán Levandovský. Ďakujem veľmi pekne. E, ako vieme, vždy sa veľmi neopakuje, ale čo sa týka MMF, sa to opakuje e, spôsobom, ktorý nie je dobrý pre Európsky parlament. Od e, predloženia projektu komisie, to znamená od maja 2018, je parlament vo veľmi nevhodnej, nevýhodnej pozícii. A je skutočne ťažké hovoriť o pravidlách, pokiaľ E, nesedia čísla, pretože rozpočet to sú čísla, a nie deklarácie. Teraz e, je všetko v rukách pána e, Mišela, nie je tu, nevieme, či hovoril s členskými štátmi, či sa podarilo približiť tie jednotlivé stanoviská alebo nie. Pokiaľ áno, tak možno, že je dôležité vedieť, akým spôsobom ja si pamätám eh, na to, že nikto sa nedo, ne, nepodarilo dosiahnuť kompromis eh, prvý, po prvýkrát v prvej runde, ale jedno viem, že eh, je to väčší problém ako doteraz, kedykoľvek bol. 8. januára, pardon, Zdá sa, zdá sa že e, v predchádzom, e, v predchádzom rozpočte sme sa vedeli dohodnúť aj s parlamentom a vedeli sme sa dohodnúť už v lete, ale zdá, a zdá sa ale, že tento, že tento kalendár nie je, nie je reálny pre tento nový rozpočet. Je ale potrebné, aby sme si všetci uvedomili, že ro, európsky rozpočet potrebujeme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, pán Lavaturo. Mario Draghi nám vysvetľuje, že Centrálna banka spraví všetko pre záchranu eurozóny a že Centrálna banka vloží 2600 miliard na 4 roky na záchranu eurozóny a záchranu klímy dáme koľko? Na záchranu klímy dáme koľko peňazí? Záchrana spoločnej meny bola dôležitá, ale záchrana našej unikátnej planéty, jedinečného ľudstva, to nie je dôležitejšie. Sme pripravení spraviť všetko, čo potrebujeme, aby sme presadili ekologickú dohodu a spravodlivú transformáciu. 300 až 500 miliard chýba každý rok na zelenú dohodu. 300 až 500 miliard chýba vraj každý rok. A my sme rozhodli vo fonde 7 miliard, takže riešenie sú vlastné zdroje. Tak, aby sme nemuseli žiadať viac eh, eur od bežných občanov v Európe. Dnes musíme ísť cestou vlastných zdrojov daní a skutočne je to táto možnosť, ktorá nám umožní rozhodnúť o ekologickej dohode. Ďakujem. A teraz pán Deklerle, jedna minúta. Milí kolegovia, ktorí vedia, že ja som nielen francúz, ale aj polnospodársky pracovník, zástupca polnospodárov. Určite sa nebudete diviť, že preto chcem zdôrazniť, že rozpočet SPP je veľká výzva. Ja myslím, že je v záujme veľkej Európy, hovorí pán Dekerle, aby sme financovali nové ambície EÚ a na to potrebujeme možno robiť škrty v historických politikách? Nie, to bola veľká chyba. Máme na to viac dôvodov. Všetky polnospodárske veľmoci podporujú svoje polnospodárstvo a aj my máme túto zodpovednosť. Potom agroekologická transformácia, vrátanie ekologickej dohody uspeje len vtedy, ak budeme mať takú poľnohospodársku politiku, ktorá má prostriedky, rozpočet, záleží to aj na kvalite aj rozmanitosti našich, našej stravy, záleží to na rovnováhe v poľnohospodárstve, aj pomoci poľnohospodárom, ktorých musí byť viac. Preto nesmie kresnúť rozpočet na SPP a ďakujem, že ste si ma vypočuli. No, pani Grappini, chcete modrú kartu, ale už ste mali modrú kartu, takže teraz pán David na jednu minútu. Hospodársky výbor Európskeho parlamentu nie je spokojný s nízkym ekonomickým rastom v eurozóne, len 1,1 Očakával by som teda mnoho opatrení na to, aby Európska únia nezaostávala v raste za Čínou a USA v takej miere. Ale čo navrhuje EÚ? 40 rozpočtu na chimerický projekt ekologickej dohody, ktorý nepomôže životnému prostrediu a uškodí polnospodárstvu prechod na elektromobilitu a obnoviteľné zdroje e, je snaha rozvrátiť e, energetiku zo strany komisie, čím zníži konkurencieschopnosť Európy, tak je spokojná nad e, Ankar, je tu snaha z Bruselu podporovať natlakové skupiny, neziskové organizácie. To je postoj k demokracii. Miesto vlastných obyvateľov sa má podporovať emigrácie, majú sa znižiť výdavky na vidiek a poľnohospodárstvo. V roku 2004, potom ako vstúpili nové členské krajiny, slúbili vyrovnanie európskych dotácií na poľnohospodárstvo do roku 2013, ale to sa nestalo. Takže ako dlho má trvať ešte takáto politika, než privolá spravodlivých neobčanov? Pán Rope, jedna minúta. Ďakujem pekne za slovo. Vážení kolegovia, kolegyne. Dovolte mi povzbudiť vás, aby ste trošku ustúpili od tých samotných čísel. Rozhodnutie o viacročnom finančnom rámci nie je rozhodnutie o peniazoch, ale o cieľoch, ktoré máme. Nebudeme sa už ďalej snažiť zabezpečiť dobré životné podmienky pre ľudí vo všetkých regiónoch? Keď sa pozrieme na čísla, Zdá sa, že nie, pretože kohézia utrpela významné škrty. Budeme tolerovať situáciu, kde niektorí farmári sú, sú, sa s niektorými farmármi zaobchádza ako s druhou kategóriou? Zdá sa, že áno, lebo komisia nehovorí o harmonizácii priamých platieb. Ktoré ciele sú pre nás dôležitejšie? Tie, čo majú členské štáty, alebo tie, čo máme spoločne? Táto otázka súvisí práve s otázkou o veľkosti príspevkov členských štátov do rozpočtu. Súhlasím s tým, že Európska únia čelí novým výzvam, ale nové výzvy musia byť financované novými peniazmi. Pretože nikdy nemôžeme zobrať financovanie zo špecifických oblastí, alebo teda môžeme zobrať len vtedy, ak vieme, že to nemá zmysel ďalej tieto spoločné oblasti financovať. Ďakujem pekne, pán Kužmik, na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pán komise. Um, tie eh, krátenia, krátenia um, v rozpočte v európskom, eh, napríklad pri politike vzájomnosti o 10 boli, boli predsa zamietnuté. Uh, navýšenie rozpočtu, navýšenie rozpočtu, likvidácie existujúcich rabatov pre členské štáty a vlastných prostriedkov nie je veľmi reálne. Ehm, samozrejme, musíme ehm, sa vzdať negociácií, ktoré by, boli opre, ktoré by sa opierali o konštrukcie benefitov, ale ale um, by sme museli pripomenúť samozrejme členským štátom, že sa zúčastňujú na spoločnom trhu a že sú tu isté, a, že sú tu isté uh, kapitálové prepojenie napríklad. Uh, Eh, Nemci majú 207 milión, miliard ročne a eh, využívajú okolo 210 miliard, ktoré, ktoré, eh, dostávajú, ktoré dostávajú vlastne zo spoločného trhu. Takže keď si zoberieme všetky tieto prepojenia, myslím si, že je možné, je možné zracionalizovať vyjednávania o budúcom rozpočte a dosiahnuť porozumenie. Ďakujem veľmi pekne, pán Ressler. Vážené dámy a páni, pani predsednička, úspešná Európa v novej generácie je možná len s silnými investíciami do podnikov, do rozvoja No výskumu, vedy a výskumu do mládeže. Musíme urobiť kvalitatívne prispôsobenie nášho kontinentu na digitálnu revolúciu, ale musíme sa takisto obrniť a um, vedieť, že je tu nová súťaž v rámci technológií. Um, musím, viem, musíme vedieť o tom, že máme silných konkurentov. Budúci uh, viacročný finančný rámec musí uh, rozlišovať eh, eh, a musí zredukovať rozdiely medzi členskými štátmi. musí to byť eh, kľúčový cieľ zmluv Európskej únie. Práve preto sa v zmluve hovorí o funkčnosti Európskej únie a hovorí sa výslovne, že mimoriadná mimoriadná pozornosť sa musí venovať regiónov, ktoré majú demografické problémy a ktoré musia, sa musia zúčastňovať na priemyselnej zmene e, je, e, my musíme e, podporiť vidiecké oblasti, ktoré sú vo veľkej časti Európy. Je potrebné pozrieť si, ako to vyzerá s koheziou, ako to vyzerá s rovnocenným postavením všetkých európskych občanov a ako to vyzerá s podporou znevýhodnených e, častí Európy. Ďakujem veľmi pekne. Pani Bonafa, nech sa páči. Budúci týždeň sa bude rada venovať e, téme viacročného finančného rámca a toho, aké zdroje Európska únia vyčlení pre obdobie 2021 až 2027 na to, aby sme čelili novým výzvam, ktoré sú pred nami, na to, aby sme dali udržateľnejšie, spravodlivejšie, bezpečnejšie modernejšie prostredie našim občanom. Parlament žiada adekvátny rozpočet. Zatiaľ odpoveď vlád bola nedostatočná. Na jednej strane tu máme nové úlohy, ktoré dávame Európe, ktoré vlády nedokážu riešiť samostatne, ale potom e, máme priškrtené rozpočtové možnosti. Ako máme robiť viac bez e, peňazí? E, jediný recept, ak by sme ďalej využívali a rozvíjali európsky projekt ako najlepšie možné riešenie pre problémy, ktoré neodchádzajú, je práve adekvátny rozpočet bez rozpočtu nebude mať Únia dôveryhodnosť, takže žiadame predsedníctvo rady, aby, eh, aby odkazala tento signál predsedám, predsedom vlád na samite. Už prosím, nehrajme vabank s budúcnosťou Európy a budúcnosťou nás všetkých. Ďakujem pekne. Pán Torvalds, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne je naozaj dôležité, aby sme si pýtali, aké sú tie výzvy, pred ktorými stojíme, aké sú tie problémy, ktoré máme. A tie výzvy, ktoré tu máme, môžu byť definované rôznymi spôsobmi. Sú definované najmä potrebou tvorby nových ekosystémov hospodárstva. Potrebujeme podporovať účinnejší Eh, hospodársky model, ktorý eh, bude brať do úvahy práve eh, nové možnosti a nové kapacity, ktoré máme. V tomto smere je naozaj nevyhnutné budovať rozpočet, ktorý bude kompatibilný s cieľmi, ktoré máme. Musí to byť rozpočet, ktorý bude kompatibilný s ekologickým dohovorom. A zároveň je dôležité, aby sme tu mali rozpočet, ktorý bude podporovať vedu a výskum, aby sme sa dokázali vysporiadať s týmito výzvami, pre ktorými stojíme. Rozpočet na výskum musí byť plne v súlade s rozpočtami, eh, ktoré majú aj členské štáty. Takže v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme eh, urobili toto a nič menej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Pico to na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne za slova, pani predsednička. Pýtam sa vás, e, čo si myslíte, Taliani sú hlupáci? Myslíte si, že e, budete ťahať za nos všetkých občanov? Podľa vás by Taliani mali len mlčať a platiť e, za hlúposti v Európe. Milí európsky byrokrati, ste celkom mimo. Taliani sú už unaví, unavení z toho, aby boli bankomatom Európy, aby každý rok ich okradali o miliardy eur. Všetci sme unavení z toho, aby sme uh, dávali naše peniaze Turecku a podporovali Erdoganovú diktatúru, alebo aby sme podporovali zamestnávanie nelegálnych migrantov u nás doma. Je naozaj obrovská lož, um, že je to stále horšie a horšie. Na najbližšie 7 rokov ste pripravení zaviesť novú daň, a opäť zaťažiť našich občanov. Daň, ktorá má len zamaskovať, túto chceme zamaskovať menom vlastné zdroje. No a na záver, chcete sa nám vmiesť do života úplne všade, ale opatrne, lebo trpezlivosť Talianov už končí a urobíme všetko preto, aby sme zastavili tieto blúznenie o Európe. Ďakujem pekne. Madam. Pani Vrecionová, nech sa páči na jednu minútu. Dobrý deň, pani predsedníčka, ďakujem pekne za slovo. A som poslankyňa Európskeho parlamentu z Českej republiky, teda z krajiny, ktorá sa radí medzi tzv. priateľov kohézie. Napriek tomu a mi je oveľa bližší ten pôvodný návrh Európskej komisie než verzia Európskeho parlamentu. Dôvod je jednoduchý. Väčšie výdavky, s ktorými práve Európsky parlament počíta, znamenajú väčšie príjmy čistí, čistí platcovia, ale nechcú zväčšovať svoje príspevky do európskeho rozpočtu a navyše jedna z tých silných krajín, teda Británia, minulý týždeň odišla. A budú tu preto len ďalej silnieť snahy, aby sme vytvorili ďalšie zdroje Európskej únie a to sme si vypočuli aj v dnešnej rozprave. V tomto smere je Európska únia medzárodnou organizáciou, ktorá je vytvorená jednotlivými štátmi, ktorá by mala konať podľa zadania týchto štátov. Vôľa týchto štátov nemôže byť obidená tým, že budeme zdaňovať ich obyvateľov priamo. Konkurencieschopnosť Európskej únie nebude zvýšená tým, že zvýšime prerozdeľovanie. Zvýšime ju tým, že podporíme inovácie a lepšiu infraštruktúru. Finálna verzia by sa v takomto prípade mala podobať pôvodnej verzii komisie. Nech, ďakujem pekne. Ďakujem pán Herbst na minútu a pol. Vážené dámy a páni, keď si pozrieme do, po Európe, tak vidíme eh, množstvo mladých ľudí, ktorí dúfajú v Erasmus, program Erasmus. Vidíme tu mnohých eh, vojakov, ktorí sú ochotní riskovať svoje životy. A toto všetko sa dá ale len s rozumne, a, eh, rozumne zostaveným viacročným finančným rámcom. Jean-Michel povedal, že e, on 20. februára nechá e, tých účastníkov rokovania zo sály až potom, ako sa dohodnú, ale on jednoducho musí počítať aj s nami. My, e, my tu máme štáty, ktoré profitujú z koheznej politiky. My chceme viac flexibility v systéme implementácie, ale toto nenahradí dostatočné prostriedky, pokiaľ my ako eh, zákonodarca v oblasti rozpočtu eh, chceme dosť viac kompetencií. To je všetko dobré, ale dôležité je, aby sme nehrali žiadne hry, ale aby sme postupovali podľa, mm, aby sme nepostupovali podľa motami ako Európsky parlament, vám dáme viac úloh a menej peňazí. To sa nedá. My musíme eh, dbať na to, aby sme dbali a podporovali svoje spoločné hodnoty. A Žánovi Mišelovi odkazujem, že 20. februára je dôležité, aby sme spoločne všetci sedeli v tom istom člne, aby sme mali na zreteli to, aby sme programy, ktoré sú úspešné, vybavili dostatočnými prostriedkami. Ďakujem veľmi pekne, pani Plam, na minútu. Domnule komisár, ministru, sigur Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený, vážená pani ministerka, vážený pán komisár. Európsky rozpočet musí naozaj plne rešpektovať naše vlastné vnútorné kapacity, aby sme dokázali financovať eh, potrebný rozvoj, potrebné programy v každom jednom členskom štáte a zároveň aby sme dokázali nachádzať odpovede na nové výzvy. Okrem toho som presvedčená, že by nemal byť obmedzený len na nejaký matematický výpočet. Mali by sme sa pozrieť, aké projekty potrebujeme podporovať Takže v tomto naozaj potrebujeme koheznú politiku, kde parlament už vyjadril svoj postoj a svoj názor. Nemali by sme ju redukovať eh, nejakým spôsobom na Eh, podporných fondov. Práve takéto fondy, ako je eh, Fond spravodlivé tranzície, tie sú nevyhnutné na to, aby sme zabezpečili spravodlivé prostriedky pre spravodlivú tranzíciu, tak aj bola rovná, aby bola férová ku všetkým. A v tomto smere je nevyhnutné podporiť ďalšie nástroje, ako je nástroj spájania Európy a ostatné. To sú nástroje, ku ktorým sa tento parlament vyjadroval a nemali by sme to ďalej redukovať a obmedzovať, lebo všetko to, čo znamená rozpočet, je otázka dôveryhodnosti našej vlastnej eh, dôveryhodnosti a dôveryhodnosti v očiach Európanov. Ďakujem pekne. Kolegovia, som trošku flexibilnejšia a v pridelovaní času. Rada by som dala každému, kto je prihlásený do KHD, aby sa vyjadrili. Ďalej pán Garikano na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani podpredsednička. Európa sa nachádza pred existenciálnou krízou my vidíme, ako populisti získavajú podporu v každých jedných voľbách. Teraz to bol Sinn Féin v Írsku vidíme, že hospodársky rast, ktorý sme videli tento mesiac, všetky čísla sú zlé. Európska ekonomika klesá. Um, videli, sme, videli sme, že reálne s odchodom Spojeného kráľovstva strácame kľúčového člena. A uprostred tejto existenciálnej krízy sa nachádzame pred rozpočtom, ktorý sa bojíme môže byť najmenší, najnižší v histórii, čo do podielu na HDP. Máme tu veľa víziev, ale nemáme dosť zdrojov na to, aby sme sa s ním vysporiadali. Časťou tohoto problému je táto kontinuálna debata o čistých prispievateľoch a čistých, prispie- čistých poberateľoch, ale to nám nepomáha posunúť sa vpred. Potrebujeme systém vlastných zdrojov. Systém vlastných zdrojov, ktorý nám pomôže vyriešiť tieto problémy, pre ktorými stojíme Ehm, daňové podvody a zároveň aj vyriešiť ehm, boj s klimatickými zmenami. Tento parlament neschváli viacročný finančný rámec, ktorý nebude riešiť to problémy kde môžeme mať Európu, ktorá závisí od tohto handrkovania, od tohto ehm, vyjednávania, ktoré nás stále ponecháva rukojemníkmi v rukách členských štátov. Ďakujem pekne. Nech sa páči pani Monserrat na minútu a pol. Ďakujem pekne. Európsky projekt nebude silnejší, keď bude Európska únia slabšia. A tie správy, ktoré dostávame z komisie, sú nie veľmi dobré, najmä čo sa týka tohoto rozpočtu a viacročného finančného rámca, zmenšovať SPP, zmenšovať kohezné fondy, e, zmenšovať ESF. Tým e, vzdialujeme Európu od tých, ktorí ju najviac potrebujú polnohospodári a farmári v Španielsku sú trápení stále ďalšími ďalšími obmedzeniami a ekologickým dohovorom. Obmedzu, jednou rukou im obmedzujeme konkurencieschopnosť a druhou rukou im berieme peniaze, ktoré potrebujú, ako je napríklad SPP alebo mladí, ktorí sú najviac ohrození. Um, a tí, majú, tí čelia 30% nezamestnanosti. Na jednej strane im hovoríme, že sú budúcnosť Európy, a na druhej strane znižujeme ESF, ktorý je práve zameraný na zaraďovanie týchto mladých ľudí na trh práce. Ďalej je to depopulácia, vyľudňovanie vidieka, malé a stredné podniky, konektivita našich regionov. To všetko je kľúčové a nemôžeme nechať naše regióny s menšími prostriedkami na svoj rozvoj a na svoju koheziu. Členské štáty tomto zohrávajú kľúčovú rolu. A práve preto, ako španielská delegácia VPP, podporujeme, teda vyzývame Sancheza, nášho premiéra, aby nám ďalej neupierali. Príliš často sme videli, že Španielsko bolo robiteľmi škrtov a škrty v SPP postihnú predovšetkým Španielsko a preto ako Partido Popular budem robiť všetko preto, aby sme obhajili záujmy výrobných sektorov v Španielsku a vyhrajeme tento boj raz a navždy. Ďakujem pekne. Pán Breakfast na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Máme tu obrovské možnosti. Na jednej strane máme tu obrovský sen o tom, že budeme tvoriť lepšiu Európu, ale v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme dokázali preniesť e, blahopyt a možnosti všetkým. Dosiahli sme to, čo e, ľudia verili, že nie je možné. Dosiahli sme tieto výsledky práve vďaka kontinuálnej spolupráci, práve vďaka tomu, že sme sa dokázali spoločne postaviť za e, túto víziu a spoločne snívať tento sen. A práve preto je dôležité uvedomiť si, že, že len keď porážame národ, nacionalizmy, populizmy a iné negatívne tendencie, tak vtedy dokážeme vyhrávať. Vtedy budeme najsilnejším eh, regiónom sveta. Máme región s najlepším eh, sociálnym zabezpečením, máme techniku, ktorá nám pomôže riešiť všetky tie vízie, pre ktorými stojíme, najmä v oblasti klímy. Ehm, musíme ale spravodlivejšie využívať tieto silné kapacity, ktoré máme a podporovať kohéziu. Nemôžeme počúvať nacionalizmus a obmedzenia. teraz hovoril, že nacionalizmus je eh, vojna proti zdravému rozumu. A oproti minulosti a ja som za to, aby sme znova obhajovali miera bezpečnosť a snívali tento sen. Ďakujem pekne. Pani Naktegal na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európska únia sa nachádza práve vo veľmi dôležitom prechodovom období. My si musíme vybrať to, čo sa týka všetkých Európanov a ich budúcnosti, keby, alebo medzi tým, či sa budeme držať minulosti. Ja som za to prvé. Postavme sa spolu pr- tým výzvam, pre ktorými stojíme. Sloboda, klíma, infraštruktúra, migrácia. To sú tie veci, kde hľadajú Európania EÚ. EU. A preto je to, čo má aj táto únia EU 27 riešiť, ten reflex vyššieho rozpočtu počtu pri Malej únii nie je na mieste. Pozrime sa skôr na to, ako môžeme lepšie využívať tieto prostriedky, aby sme zachovali rovnakú sociálnu úroveň a rovnako prispievali do európskeho rozpočtu. A na to potrebujeme veľké, silné, prísne podmienky. Pri európskom financovaní sa hovorí o korupcii, podplácaní, ohýbaní právneho štátu. A ja si myslím, že v takom prípade treba kohutík zavrieť. Nehovorme o diskusii východ-západ, juh-sever, ale venujme sa tomu, čo môže Európa riešiť a čo môžeme robiť spolu. Let's make it together. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Fínska vláda eh, to skutočne nezvládla. Fínske predsedníctvo um, formulo, a to sú, budem eh, veľmi um, opatrne formulovať, pracovalo suboptimálne a Eh, boli sme od kompromisu ďalej ako za bulharského rakúskeho predsedníctva. Chorvátske predsedníctvo teda má pred sebou obrovskú úlohu. Nakoľko Fíni počas svojho predsedníctva mm, vypracovalo nespravodlivý systém, ktorý mm, je nespravodlivý v svojej logike, v vnútornej e, logike. E, potom sa to neschválilo e, šéfmi štátov a krajina vlád. Ehm,